¿Podéis ¿Tenéis auriculares? Por cierto. A ver. No te Bene, riprendiamo i lavori di questo seminario. Dámy a páni, eh, poďme pokračovať v našej práci. Pracovný seminár Nová stratégia pre stratégiu rovnosti po roku 2015. Začneme napriek tomu, že niektorí kolegovia tu ešte nie sú, sú na ceste a tlmočníci nemôžu ostať dlho do večera, takže veľa času nemáme a preto e, e, s poprosím, aby sme dokončili dopoludňajšiu časť dnešného rokovania. Dnes dopoludňa nám to trvalo trošku dlhšie, ako sme pôvodne plánovali. A, takže do pol štvrtej má čas na prezentáciu naša odborníčka. To bude koniec prvého panelu, potom môžete položiť otázky e, našej odborníčke. Dovolte, aby som ju predstavila. Je to e, Dorota Šerová, ktorá má doktorantské štúdium z Varšavskej univerzity a bude hovoriť o materskej dovolenke, otcovskej dovolenke, rodičovskej dovolenke a neplatenej e, starostlivosti. Takže slovo dostáva Dorota. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa chcela poďakovať organizátorom za to, že ma pozvali. Som veľmi rada medzi vami. Za úlohu som dostala e, prehodnotiť aktivity na úrovni EÚ, čo sa týka materskej, otcovskej, rodičovskej dovolenky a pokúsiť sa akýmsi spôsobom vyhodnotiť situáciu a navodnúť odporúčania. Samozrejme, je to veľmi široko siahla téma a e, máme dobrý prehľad situácií zamestnanosti mužov a žien v EU. Dopoludňa sme hovorili na túto tému a takisto sme identifikovali určité problémy pre všetkým v súvislosti s mierou zamestnanosti žien. Takže na úvod e, len narýchlo prebehnem tieto základné problémy, pretože vo veľkej miere súvisia s otázkami e, s vyváženosťou súkromného pracovného života a problémy materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky vo všeobecnosti patria do tejto témy. Takže <clears throat> vo všeobecnosti môžeme na úrovni EÚ e, pozorovať za posledné možno dve desaťročia to, že miera zamestnanosti žien stúpa Avšak e, vidíme aj to, že e, rozdiely v rodovej zamestnanosti pretrvávajú, pretrvávajú rozdiely vo výške platov medzi mužmi a ženami a vidíme aj rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, čo sa týka toho, ako vyzerá miera zamestnanosti žien, ako rastie táto miera zamestnanosti žien. samozrejme krajiny pre všetkým na juhu Európy a krajiny strednej a východnej Európy trpia nižšou mierou zamestnanosti žien, čo v budúcnosti môže ohroziť hospodárskú situáciu a autonómnosť žien. Avšak pozorujeme aj rozdiely medzi jednotlivými vekovými skupinami žien. Ak sa pozrieme na ukazovatele zamestnalosti žien, vidíme, že je tu nárast miery zamestnanosti žien tej staršej generácie, ale nárast zamestnanosti mladšej generácie žien nie je rovnako vyvážený. Čiže v konečnom dôsledku to, čo pozorujeme v Európe, e, je tzv. postih za materstvo čo znamená, že miera zamestnanosti pracujúcich žien je očajne ako miera zamestnanosti bezdetných žien alebo žien, ktoré sa už nemusia aktívne starať o svoje deti, väčšinou maloleté deti. A samozrejme, v dôsledku týchto problémov e, existujú aktivity na úrovni EÚ, rôzne aktivity, ale aj vnútroštátne politiky, špecificky zamerané na boj proti rozdielu v výške platov medzi mužmi a ženami a proti tzv. postihu za materstvo. Čo sa týka otcovskej dovolenky a materskej dovolenky, to sú také dva piliere týchto politik. Samozrejme, tieto politiky vždy začínajú fungovať tým, že žena otehotnie e, materská otcovská dovolenka väčšinou je určená hneď po pôrode. Pre ženy je dôležité, aby sa po pôrode e, zotavili, aby mohli kojiť, ale zároveň je dôležité aj toto prvé obdobie, aby obidvaja rodičia zmenili spôsob organizácie, fungovania domácnosti. A otcovia sú takisto dôležití preto, aby si vytvorili vzťah k dieťaťu a e, naučili sa tzv. rodičovské zručnosti. Aktuálna smernica stanovuje normy na úrovni 14 týždňov, čo je trošku zastarali, zastarala situácia vzhľadom na aktuálne informácie v tom smysle, že všetky členské štáty splňajú túto normu. Ak sa pozrieme na niektoré krajiny a ich legislatívu, tak zistíme, že mnohé krajiny poskytujú lepšiu, vyššiu normu. Napríklad e, vo východnej Európe všetky krajiny ponúkajú minimálne 18 týždňov platenej materskej dovolenky. Čo sa týka otcovskej dovolenky, neexistuje žiadna EU norma zatiaľ. Je tu norma, čo sa týka vyčleneného obdobia pre otcov, ak hovoríme o smernici o rodičovskej dovolenke, ale k tej sa dostanem neskôr. Avšak čo sa týka rodičovskej dovolenky, okamžitá dovolenka po narodení dieťaťa, nemáme na to žiadnu európsku normu, ale máme celú škálu rôznych riešení v rôznych členských štátoch tej štúdii, ktorú pravdepodobne ste mali možnosť si zobrať dnes dopoludnia pri vchode, navrchujem určitú porovnávaciu tabulku na strane 92 a tam sa dočítate, aké rôzne spôsoby používajú členské štáty na to, aby našli riešenia ako pre matky, tak aj otcov ale bežné je aj to, že vo väčšine týchto krajín sú to ženy, ktoré sa rozhodujú zobrať si dovolenku z rodinných dôvodov. Takže čo sa deje potom, čo skončí materská dovolenka? Samozrejme existujú ďalšie typy dovolenky. Väčšinou vo väčšine krajín je k dispozícii tzv. rodičovská dovolenka. A rodičovská dovolenka je obyčajne k dispozícii obom rodičom, ale niekedy e, tieto obdobia sú neprevoditeľné a sú to individuálne nároky len pre jedného z rodičov. Robili sa výskumy dôsledkov rodičovskej dovolenky a vedeckí pr- e, pracovníci sa zhodujú v tom, že ak je rodičovská dovolenka dostatočne dlhá, tak sa zvyšuje tzv. postih za materstvo. To znamená, dlhé obdobie bez práce môže viesť skráteniu pracovnej kariéry alebo kariére, ktorá nie je dostatočne ohodnotená, nie tak ako e, kariéra tých žien, ktoré sa nestarajú ktoré mm, neostávajú doma, aby sa starali o deti. Dôležité je to, že posledné výsledky výskumu o dôsledkoch rodičovskej dovolenky svedčia o tom, že je veľmi dôležité zapájať otcov do starostlivosti o deti a že je to kľúčový nástroj politiky, ktorý by zmenil a ovplyvnil zmenu správania sa mužov. Na úrovni EÚ máme nástroj v rámci smernice o rodičovskej dovolenke, ale mm, ako sme povedali, ten spoločný menovateľ je pomerne nízko nastavený, pretože okrem povinnosti členských štátov poskytnúť minimálne 4 mesiace rodičovskej dovolenky, v smernici sa hovorí o tom, že každý rodič by mal mať minimálne jeden mesiac tejto dovolenky vyhradený pre seba. Avšak bez toho, aby členské štáty boli povinné zabezpečiť nejakú mm, nejakú finančnú odmenu, ktorá by súvisela s týmto specifickým nárokom. Takže keď si zoberieme, zoberieme koľko rodičov e, si berie takúto rodičovskú dovolenku, zistujeme, že v Európe sa jedná naozaj iba o tie krajiny, kde e, kvóta pre otcov alebo otcovská dovolenka. Iba v tých krajinách e, otcovia využívajú rodičovskú dovolenku. To znamená, e, otcovia sa dohodnú, rozhodnú zobrať si svoju časť rodičovskej dovolenky len vtedy, ak z toho majú určité prínosy. Ak nie, tak je veľmi nepravdepodobné, že vy sa otcovia e, rozhodli prerušiť prácu. Okrem týchto dvoch typov dovolenky existujú ďalšie riešenia, zamerané na pomoc rodinám a na e, zlúčenie pracovného a súkromného života. A väčšinou sa jedná o flexibilnú pracovnú dobu, to znamená, keď sa rodičia chcú vrátiť do práce, potrebujú určité prechodné obdobie a e, musia sa dohodnúť so e, zamestnávateľom na špecifických ujednaniach, ktoré by znamenali, že si upravia pracovnú dobu tak, aby sa mohli starať aj o deti. Avšak veľmi často pozorujeme aj to, že tieto ujednania využívajú väčšinou ženy. A keďže tieto ujednania veľmi často súvisia s nižšou odmenou, to znamená skrátená pracovná doba a menšia odmena, väčšinou to prispeje k väčšiemu rozdielu odmeňovania mužov a žien. Čo to znamená? Znamená to to, že samozrejme niekedy je lepšie, aby matky či otcovia skrátili pracovnú dobu, ale veľmi často sa e, stáva aj to, že sú to väčšinou ženy, ktoré využívajú takéto ujednania. Veľmi často to znamená, že pracujú síce e, kratšie a zarobia menej a v konečnom dôsledku opäť je to postih za materstvo e, a tento postih e, e sa zvýrazní. Okrem nástrojov politiky, ktoré súvisia s rodinnými dovolenkami, súvisia aj služby starostlivosti o deti, to znamená inštitucionálne zabezpečenie starostlivosti o deti. A asi najznámejším nástrojom koordinácie týchto politík na úrovni EÚ sú tzv. ciele z Barcelóny, ktoré boli stanovené v roku 2002 Avšak doteraz len 9 krajín splňa prvý cieľ, ktorým je 33 Eh, dochádzky detí do predškolských zariadení do veku do troch rokov a druhý eh, cieľ je mm, pre vekovú skupinu 3 až 6 rokov a ich eh, návšteva školiek. Ukážem vám, ako vyzerá situácia. Takže toto sú tie dva údaje. Vidíte, že tie krajiny, ktoré splňajú barcelonský cieľ pre deti do troch rokov, to sú krajiny, ktoré tradične zabezpečujú predškolské zariadenia a prístup k týmto službám. A podobne je to aj e, pre v prípade druhého cieľa kritéria Barcelony, ktorý sa týka škôliek tam na pre deti od 3 do 6. A nemali by sme hovoriť len o starostlivosti o deti, ale sú tu aj nové e, potreby starostlivosti o e, rodinných príslušníkov, ktoré súvisia so starnúcim obyvateľstvom. Môžeme hovoriť o tzv. sandvičovej generácii, kde máte ženy, ktoré majú okolo 60 rokov, ešte stále sú Eh, aktívne, pracovne aktívne a majú starších rodičov a zároveň vnúčence, takže od nich sa očakáva, že sa postarajú aj o starnúcich rodičov, aj o malé vnúčence a ešte aj budú pracovať, budú ekonomicky činné. To znamená, nové výzvy pre rodové zmluvy, intergeneračné, medzigeneračné zmluvy. A budeme o tom hovoriť samozrejme v širšom kontexte, nielen v kontexte starostlivosti o deti. Takže na záver, samozrejme, pripravila som zoznam odporúčaní prípadných eh, možných aktivít na úrovni EÚ v súvislosti s rodičovskou dovolenkou a inštitucionálnou starostlivosťou o deti. Spomeniem len niektoré z nich Myslím si, že je dôležité pracovať na e, revidovanej smernici o materskej dovolenke. A tie dva piliere tejto smernice sú podľa mňa veľmi dôležité. Ide o predlženie dovolenky z 18 na ideálne teda na 18 alebo 20 týždňov a dôležité je aj to, aby v tejto smernice sa zabezpečil minimálne dvojtýždňová rodičovská dovolenka, ktorá by mal byť patrične aj finančne odmenená. Navyše je dôležité aj to, aby sa monitoroval spôsob uplatňovania aktuálnej smernice o materskej dovolenke, pretože existujú krajiny, ktoré Ehm, ako sa zdá, nie celkom splňajú požiadavky tejto smernice, respektíve spôsob, akým transponovali ehm, túto smernicu, ehm, sa nezdá byť mm, je možné spochybniť tento spôsob transformácie. Sú to nové nástroje, ktoré má EÚ v rukách napríklad špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra. Tie by sa takisto mali využiť aj pre účely monitorovania. A na záver, čo sa týka cieľov z Barcelony, myslím si, že rada by sa mala pokúsiť opätovne potvrdiť tieto ciele v Barcelony a pripraviť nové ciele pre dlhodobú starostlivosť, nielen pre starostlivosť o deti. Ďakujem pekne. Bye-bye. Teraz by som rada poďakovala prednášajúcej pani doktorke Želeve. Jej prednáška nám, členom tohoto parlamentného výboru, príležitosť pripomenúť si potrebu väčšieho zjednotenia noriem, pretože vidíme, že sú rozdiel medzi jednotlivými európskymi krajinami, ďalej krajinami EU. Čiže mali by sme tu zaviesť určitú uniformitu, ktorá by bola na prospech. A to by sme mohli pokladať za svoj dôležitý cieľ do nastavujúcich rokov. Mnoho sa už povedalo o materskej, ale aj o otcovskej dovolenke tu práve vidíme dosť veľké rozdiely medzi krajinami. V Taliansku to tiež existuje, ale v podstate sa to ani nevyužíva. Keď sa spýtate nejakého Taliana, či pozná nejakého chlapa, ktorý išiel na otcovskú dovolenku, tak asi vám ťažko niekto povie, že áno. Táto príležitosť ostáva hlavne otvorená pre ženy. Pretože tam ide o zladenie práce a rodiny. Takže veľmi správne bolo povedané aj tu, že prepáčte teda, že vás oslujem krstným menom, ale sme podobne staré. Ale teda k téme. Je mnoho žien, ktoré majú najprv dieťa a potom vlastne chcú ísť naspäť do práce, na pôvodné pracovisko. Čiže dôležité je, aby ženy mali to právo a keď hovoríme o ženách, tak hovoríme vlastne o rodine. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne za vašu prednášku. Má niekto otázky na Dorotu? Alebo či by pani podpredsedajúca chcela, chce sa podpredsednička vyjadriť k tomuto Dobre teda. Ak nie je to otázok, nič, naozaj, dobre. Tak ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujeme teda ďalej. Pristupujeme k druhej časti seminára. Ženy v politickom a ekonomickom rozhodovaní. Máme pred sebou teda prichádza tu niekto ako s kolegou, aby ma vystriedal za predsedníckým stolom pre túto druhú časť seminárov, takže odozdávam kreslo aj slovo. Eh, budem hovoriť po portugalsky. Dobré odpoludne prajem všetkým. Som podpredsedajúca v tomto výbore. A budem viesť tento panel. Toto je nesmierne dôležitá diskusia, hlavne v tejto dobe. Uvidíme, čo sa dá urobiť. A téma pre druhú časť tohto seminára sa týka iných aspektov, teda základných práv, rozhodovania a rozvoja. Za týmto účelom tu máme prednášku o ženách v oblasti politického a ekonomického rozhodovania. Prednášať, alebo prednášku predniesie pani Eleonor Lepinát, ktorá vlastne pochádza z Parížskej školy pre verejné štúdia a vo svojom výskume sa zamerala na kvóty a sociálne právne aspekty a tak ďalej. Takže teraz by som rada privítala, privítala pani Eleonor Lepinár. A touto cestou jej dávam slovo. Nech sa páči, máte 10 minút. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Je mi veľkou cťou byť medzi vami, takže budem hovoriť o otázke žien v rozhodovacom procese Takže od konca 80. rokov, môžeme povedať zhruba od konca 80. rokov, si stále viac ľudia uvedomujú, aký, aká je dôležitá otázka účasti žien v rozhodovacom procese pre všetkým na medzinárodnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Čiže dnes máme k dispozícii celú škálu odporúčaní medzinárodných noriem, ktoré podporujú väčšiu účasť žien v rozhodovacích procesoch. E, e, je prácou aj to, že viac ako 25 žien v parlamentoch na svetovej úrovni, ženy sú ešte stále vo veľkej miere nedostatočne zastúpené pri politickom rozhodovaní. Európsky priemer je 28 pre dolnú snemovňu, čo je niečo lepšie ako svetový priemer, ale ešte stále je to pod e, limitom to znamená jednej tretiny, zhruba 33 žien by mali byť e, v rozhodovacom procese. Už to bolo v roku 2010 a v roku 2014 na konferencii OSN sa stanovil e, takýto, e, takýto strop. 20 e, rokov neskôr ešte stále nesplňame cieľ, ktorý bol stanovený pred tými 20 rokmi. Takže môžeme konštatovať, že rodové kvóty sa stali E, rozšíreným mechanizmom a efektívnym mechanizmom na e, zlepšovanie tejto situácie. E, sú na rôznej úrovni. Prečo? Pretože momentálne asi stovke krajín vo svete sa uplatňuje nejakým spôsobom kvota v oblasti Uh, Máme 58 krajín, ktoré majú povinné kvóty, takisto sú tu stále rastúce kvóty, rastúce limity štáty. E, môžeme dnes konštatovať, že je to okolo 40 až 50 teraz ten stanovený limit. A takisto e, sa rozširujú tieto kvóty v zmysle inštitúcií, v ktorých sa uplatňujú. To znamená, začali sme v oblasti politiky, ale dnes vidíme, že aj v oblasti hospodárstva, v oblasti e, verejnej správy, štátnej správy sme takisto zaviedli kvóty. Takže sú tu rozdielne typy kvót, ktoré existujú môžeme hovoriť, že je dôležité um, si zapamätať to, že často uh, v podstate schováme do jedného vreca mnohé veci. Čiže sú to tzv. meké kvóty, soft kvóty, ktoré sú bez sankcií, dobrovoľné kvóty, napríklad v niektorých politických stranách majú kvóty uh, v zmysle počtu žien na kandidátskych listinách, takisto to môžu byť kvóty pre správne rady, uh, alebo máme zákonné kvóty, uh, ale nie bez postihov, napríklad pre správne rady podnikov. A potom sú tzv. hard quotas, tvrdé kvóty, to znamená so sankciami. Často je to legislatívou podporené a uh, napríklad uh, ak neboli rešpektované kvóty nejakej politickej strany, tá politická strana nemôže ísť do volieb napríklad, alebo v správnej rade nebola rešpektovaná kvóta a sú takisto problémy. Čiže sú rôzne nástroje. Dnes v Európe e, nájdeme všetky tieto typy kvót sú tu viaceré, respektíve mnohé členské štáty, ktoré ich uplatňujú na, ako, na politické, tak aj na hospodárskej rovni je zaujímavé to, že máme množstvo členských štátov, a tu sa o tom vie menej, ktoré uplatňujú tieto kvóty v rámci verejnej správy, či to sú public bodies kvóta z kvóty verejných orgánov. To znamená, čo sa týka menovania štátnych úradníkov na úrovni ministrov, e, regionálna samozpráva, miestna samozpráva, alebo kvóty, ktoré sa uplatňujú na výbory, ktoré menuje e, vláda či parlament. To sú kvóty, ktoré ktoré nájdeme v mnohých krajinách, v severských krajinách, alebo napríklad aj v Rakúsku. A potom máme takisto kvóty v iných inštitúciách, povedzme financované e, z verejného rozpočtu, napríklad na univerzitách, alebo sú tu aj iniciatívy napríklad v Nemecku, iniciatívy na zavedenie kvóty v rôznych profesiách, napríklad e, lekárov, novinárov a podobne. Takže aké výhody majú tieto kvóty? Prečo sa tento nástroj využíva stále viac a viac? No pretože funguje. Funguje preto, že kvóty priťahujú viac žien do inštitúcií, z ktorých boli vylúčené. Uvediem niekoľko príkladov. V 2012 roku z desiatich krajín, ktoré desiatich krajín vo svete, ktoré zaznamenali najvyšší nárast počtu žien v Mm, parlamentoch 9 z 10 uplatňovalo kvóty. V Európe 6 zo 16, ktorí majú najviac žien poslankyň, uplatňujú volebnú kvótu zákonom stanovenú. Kvóty sú veľmi efektívne v tých krajinách, ktoré historicky mali zastúpenie žien v politike, či už Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Belgicko, Polsko či Slovinsko. Tu konštatujeme, že kvóta umožňujú, rých, umožňujú rýchlu, kvóty umožňujú rýchlu zmenu a, a e, rýchly kvantitatívny náraz zastúpení žien. Napríklad v Slovinsku e, z 10 rokov sme prešli z 12 na 34 v Norsku za 6 rokov zo 6 na 14 v správnych e, radách podnikov. To znamená, je jasné aj to, že keď sú legislatívne stanovené sankcie v rámci mechanizmu kvót, či už je to v oblasti politiky alebo hospodárstva. Sú to nástroje, ktoré fungujú. Samozrejme, fungujú len za určitých podmienok, ako vždy. To znamená, čo sa týka v oblasti politiky, tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že kvóty musia zaintegrovať do otázky volebných eh, zoznamov aj otázku miesta, poradia na volebnom zozname. To znamená, eh, ak sú tu kvoty bez stanovenia postavenia na tej volebnej listine, eh, znamenajú len toľko, že tam je nejakých 30 a tie ženy potom dostanú nakoniec eh, toho volebného zoznamu a v konečnom dôsledku sa do parlamentu nedostane množstvo kandidátiek, ale málo z nich je zvolených. to sú veci, ktoré sa napríklad udiali v Polsku. Ďalšia podmienka, je potrebné, aby tieto kvóty mali limitné spodné, stropy, e, spodné teda limity a nie horné stropy. Napríklad ja neviem, 25% alebo 33%, to je problematická kvota, lebo veľmi často znamenajú strop pre ženy a neznamenajú vyššiu, vyššie zabezpeč- vyššiu účasť žien napríklad v Grécku či Belgicku, e, predtým ako sa spravili reformy e, kvót takto stanovalo okolo tej pomerne nízkej úrovne. Ako som povedal, budem opakovať, je potrebné mať sankcie. E, kvóty bez sankcií jednoducho nefungujú. A takisto je potrebné spraviť monitoring, to znamená, treba dohliadnúť na uplatňovanie kvót. Je to dôležité, pretože dohľad, monitoring uplatňovania kvót vedie k tomu, že si ľudia oveľa lepšie uvedomujú dosiahnutý pokrok a dá sa naozaj vypočítať presný počet žien tam, kde to nefunguje. To znamená, meriame pokrok a meriame aj tie problémy, zistíme prípad, problémy, ktoré pretávajú, keď je potrebné vypracovať novú legislatívu na nápravu problému. To znamená e, vyhnúť sa z akému začarovanému kruhu. Na druhej strane máme dobrovoľné opatrenia, napríklad v rámci politických strán. Tie môžu vyvolávať problémy, pretože často len niektoré politické strany uplatňujú kvóty a iné strany nie. E, sú to skôr politické strany lavicové, čo znamená, že tie kvóty sa neuplatňujú rovnakým spôsobom celom politickom spektre. A to znamená, že tá ich efektívnosť je nižšia. Napríklad v Spojenom kráľovstve len lejbristická strana uplatňuje kvótu, čo znamená, že viac ako 80 žien, ktoré sú zvolené do britského parlamentu, sú lejbristky. A znamená to aj to, že počet žien, poslankyň v Spojenom kráľovstve nenarastá za posledných 15 rokov. Podobné údaje máme aj v Nemecku, kde ženy poslankyne sú väčšinou z lavicových strán. Čo sa týka hospodárskej sféry, opatrenia typu uplatňuj alebo vysvetli, to znamená dobrovoľné kvóty, kde vyzývame, členské, vyzývame firmy, aby, uplatň, aby mali viac žien vo vedení, e, ak sa to nepodarí, tak to jednoducho vysvetlia, nie je žiadny problém. Napríklad v Španielsku či Dánsku e, takéto opatrenia nefungujú, pretože počet žien v správnych radách podnikov týchto členských štátov významnou mierou nezrastol za posledné roky. Je dôležité povedať aj to, že e, sú tu Ďalšie pozitívne aspekty, ktoré sú dôležité, iné ako len ženy v rozhodovacom procese. Ďalším z dôležitých aspektov je napríklad boj proti diskriminácii žien v určitých inštitúciách pretože keď zavedieme kvóty, tak sa nezameriavame viac už na to, či sú ženy kompetentné alebo nie, či ženy majú chuť pracovať. Jednoducho sa zameriavame skôr na to, aby sme zistili, aké inštitucionálne mechanizmy v našich inštitúciách znevýhodňujú ženu a snažíme sa vysvetliť dôvody pre nedostatočné zastúpenie žien. Čiže Ideálne uplatňovanie kvót by malo zmeniť proces náboru a výberu, napríklad sa týka otázky správnej rady, objasniť otázky výberu a náboru, hodnotenia e, kompetencií a e, schopností a meniť e, situáciu. To znamená odstrániť mnohé prekažky. Takisto je to dôležité aj v oblasti politiky, pretože máme mať pri rovnakej kvalifikácii ženy sú vnímané ako menej kompetentné mm, na kandidátku ako muži. To znamená, potrebujú e, väčšiu podporu zo strany ich strán a e, kolegov a napriek tomu za rovnakých, pri rovnakej kvalifikácii dosiahnu menej. To znamená, povinný mechanizmus e, vyhľadávať ženy a E, dať ich na kandidátku. Ďalší pozitívny aspekt kód e, e, znamená desegregáciu. Dnes ráno sme hovorili o mm, trhu práce, o segregácii. Poznáme to aj v oblasti politiky. Vieme, že ministerské portfólia sa väčšinou pridelujú jednoznačným spôsobom. Napríklad, čo sa týka kvót, pre verejné inštitúcie a menovanie do výborov, ministerských výborov či komisí napríklad v severských krajinách, zrazu to vedie k desegregácii, pretože v nejakom ministerstve, ako napríklad ministerstve polnohospodárstva, e, obrany, dopravy, je stále viac e, funkcionárov alebo menovaných žien. To znamená, dochádza k desegregácii rodov, čo sa týka jednotlivých profesí. Ďalší dôležitý efekt e, je fungovanie ako vzor, vzor ako model pre mladé ženy a e, Napríklad e, zavedenie kvót pre správne rady podnikov vo Francúzsku znamenalo, že správne rady omladli a znamenalo to aj to, že stále viac zo zahraničia, ľudí zo zahraničia, ktoré majú skúsenosti alebo potrebnú kvalifikáciu e, v zahraničí sa dostali do vedenia podnikov, čiže vedie to k diverzifikácii správnych rad podnikov. E, je veľmi dôležité uvedomiť si aj to, že kvóty nie sú všeliekom. Kvóty umožňujú zbúrať búrať bariéry, umožnia bojovať proti formám diskriminácie, ale nedokážu zmeniť všetko. To znamená, je to nové oficiálne pravidlo, ktoré umožňuje ženám lepšiu účasť, lepšiu angažovanosť, ale nutne to neruší e, všetky neformálne pravidlá, ktoré fungujú v inštitúciách a ktoré prispievajú k tomu, že ženy sú vylúčené. A nájdete odporúčania na strane 12 mojej správy. E, kde hovorím o tom, že je potrebné mať nielen kvóty, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré umožnia zmeniť inštitucionálnu kultúru e, podnikov a ich rozhodovacích procesov. Teda, aká je aktuálna situácia, čo sa týka žien v rozhodovacom procese? Mám pocit, že sa rozhýbal určitý proces na európskej úrovni. Pripomeniem návrh smernice pani Redingovej z roku 2012. V tom čase tam bola určitá opozícia Nemecka. Tá dnes by už nemala existovať, pretože zdá sa, že Nemecko do konca roka asi zavedie kvótu pre správne rady podnikov pre ženy. Takže v každom prípade vidíme, že mm, sa ten proces rozbehol, aj tu priaznivý hybný moment preto, aby sa zaviedli v praxi dôležité opatrenia, záväzné opatrenia v tejto veci. Nebudem ani pripomínať to, že Európska únia je kľúčovým aktérom e, v tejto oblasti pre mnohé smernice a odporúčania, ktoré boli prijaté, ale je aj dôležitým aktérom v tom zmysle, že Európska únia podporuje určitú tých miestnych aktérov, obhajcov práv žien na národnej úrovni pre zavedenie kvót, e, skupiny odborníkov, siete odborníkov v mnohých krajinách, ktoré umožňujú to, aby sa príjmali pozitívne opatrenia v prospech žien napríklad v oblasti politiky. Takže je veľmi dôležité pokračovať vo všetkom tom, čo sa rozbehlo. A teraz otázka, ktorú si kladieme, je, E, do akej miery smernice, ktoré stanovujú kvóty pre správnu radu, e, prejdú e, rozhodnutím súdneho dvora. Zdá sa, že po tom, čo v 90 rokoch e, tie pozitívne aktivity neboli až tak veľmi schvalované, napriek tomu, že sú v Európskej zmluve už od 76. roku. Predsa len sa stanovujú prísne podmienky uplatňovania, ale súdny dvor prijal rozhodnutie, ktoré umožňuje e, zaviesť kvóty, takže nemôžeme to považovať za oficiálnu opozíciu, respektíve za niečo, čo znemožňuje zavádzanie kvót. Teda, čo sa dá robiť? je dôležité zamerať sa na politické strany. Ako som povedala, kvoty všetko nevyriešia, treba mať aj ďalšie opatrenia, doplňujúce opatrenia a vyzývať politické strany k tomu, aby ich prijímali. Samozrejme, môžeme vyzývať politické strany, aby zrealizovali interné kvóty, e, či už v rozhodovaní alebo na kandidátskych listinách a e, vypočiť e, zastúpenie žien, ale sú tu ďalšie nástroje, celá škála ďalších nástrojov, ktoré sú veľmi dôležité. Tieto opatrenia, iné ako kvóty, sa dajú realizovať dobrovoľným spôsobom na úrovni z politickej strany, ale môžu byť aj nanútené cez legislatívu e, o politických stranách alebo o financovaní verejnej, vo verejnom sektore medzi takéto opatrenia patrí napríklad to, že v e, politické strany sa zaangažujú vo svojich stanovách, e, že budú dodržiavať rovnosť mužov a žien, že to bude ich ústredná hodnota. Takisto tu môžu byť uvedené otázky reglementácie v prípade volebnej kampane, účasť žien v médiách, vrátanie vzdelávania odbornej prípravy žien v rámci politickej strany, ale nielen pre ženy, e, e, vzdelávanie aj pre rodovú rovnosť, pre všetkých členov politickej strany a vzdelávanie e, v boji proti diskriminácii na základe rodovej rodových rozdielov. Takisto to môže byť interné financovanie, napríklad obmedziť výdavky na kampaň pri uh, nomináciách a kandidátkach. Takisto môžeme podporovať v rámci politických strán, tak ako sa to odporúča na úrovni OSN, podporovať e, ženskú sekciu alebo sieť e, žien v rámci politickej strany. Čo sa týka národných parlamentov, ako som už povedala, parlamenty môžu prijať legislatívu o všetkých týchto opatreniach, o ktorých som hovorila, financovanie, verejné financovanie politických strán, reglamentáciu politických strán, takisto národné parlamenty môžu a mali by prijať určité kvóty či už pre oblasť politickú alebo hospodárskú alebo pre oblasť verejnej a štátnej správy. Čiže takisto aj e, volebná kampaň a Mm, oh, i prezentácia v tlači. E, národné parlamenty mohli prehodnotiť mechanizmy, e, riešiť napríklad otázku odchodu do dôchodku poslancov, pretože je tu veľká fluktuácia žien v politike. Sú zvolené často menej často ako muži, sú akoby vytláčané e, z inštitúcií. A to, že nevedia, ako sa môžu vrátiť na trh práce, alebo ako ich mandát bude mať dopad na ich dôchodoch. To sú veci, ktoré im bránia v tom, aby kandidovali na politické funkcie. A preto je veľmi dôležité pokúsiť sa zlepšiť systém dôchodku pre poslancov a opatrenia pre ich návrat na trh práce, napríklad na záver politického mandátu im spraviť akú, akú, akési vysvedčenie kompetencií. Veľmi dôležité je aj doplnenie kvót, napríklad kvót pre mm, správne orgány. E, uviezte to údaj do výročnej správy podnikov a mať plán e, zastúpenia mužov a žien do budúcna napríklad. E, to je aj napríklad vo francúzskej legislatíve o kvótach z roku 2011, kvóty pre um, správne rady podnikov. Každý rok správna rada musí odhlasovať správu o rovnosti, rodovej rovnosti vo všetkých podnikoch, ktoré majú takýto povinnosť zo zákona použiť kvótu pre správnu radu. Čiže máte tú kvótu na tej najvyššej úrovni v podniku a spojené je to s otázkou rovnosti v celom podniku tak aby sa táto myšlienka šírila a vlastne prínosy kvóty e, sa týkali všetkých zamestnancov podniku. Je to veľmi dôležitá reforma. A tak ako to spomenula už predrečníčka, e, je dôležité doplniť všetky tieto reformy opatreniami, ktoré e, zvyhodňujú materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku, pretože e, ak ženy majú byť vo vedení podnikov, tak muži sa musia zaangažovať v súkromnom živote. Čo sa týka Európskeho parlamentu, ten zohráva veľmi dôležitú úlohu pre musí ďalej prispievať a zvyšovať povedomie v oblasti nedostatočného zastúpenia žien v rozhodovacom procese cez správy parlamentu a vyzývať to, aby sa uznávali pozitívne aktivity, ktoré sú v zmluve teda už od 70. rokov, ale dnes sa nevždy presadzovali ako niečo, čo je dôležité v súvislosti s rovnosťou rodovou rovnosťou je potrebné potvrdiť to, že pozitívne aktivity typu kvót sú integrálnou súčasťou zákonných nástrojov, ktoré máme k dispozícii na to, aby sa zabezpečila rodová rovnosť. A zároveň je potrebné podporovať aj návrhy komisie pre kvóty v správnych radách podnikov v Európe, a treba uplatňovať tieto kvóty nie len pre výkonné funkcie v správnej rade, ale aj nevýkonné funkcie, pretože vieme, že napríklad v Nemecku, ak sa kvoty uplatňujú iba na nevýkonné funkcie v správnej rade, tak je to riziko, že nájdete ženy iba tu a nie tam, kde naozaj sa príjmajú rozhodnutia v rámci správnej rady podnikov. Takže veľmi dôležité, aby sa kvoty uplatňovali na všetkých členov správnej rady a aby boli prepojené s plánom rovnosti alebo s výročnou správou o rovnosti, rodovej rovnosti v rámci podniku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lepinár. Teraz môžeme diskutovať o tejto téme. Poslanci, ktorí sú prítomní, máte nejaké pripomienky alebo otázky? sú žiadne otázky z pléna, takže ja by som chcela pripomenúť jednu vec konkrétne. Budem hovoriť eh, pomaly pre tlmočníkov, hovorí rečnička. Čo sa týka štúdy o kvótach, aj keď ja som nečítala tú štúdiu, o ktorej ste hovorili vy, je nejaká predstava, ako charakterizovať sociálne skupiny, ktoré, ktoré sú ovplyvnené týmto systémom kvót. Viem, že všeobecná diskusia je potrebná nielen o téme diskriminácie žien, ale aj o diskriminácii, čo sa týka e, ekonomickej pozície žien. Keby ste mohli na toto reagovať. Oui, merci beaucoup. Áno, ďakujem pekne, vynikajúca otázka. No, je pravdou, že keď hovoríme o prípadoch, eh, o, miest, o funkciách rozhodujúcich, väčšinou sú to eh, funkcie, ktoré zastávajú v podstate akési spoločenské elity, či už sú to muži alebo ženy. A keď hovoríme napríklad o realizácii francúzského zákona o kvotách pre správnych radách podnikov. Je pravdou, že e, ženy majú tú istú profesnú a spoločenskú charakteristiku ako muži. V tejto oblasti hovoríme naozaj o elitnej skupine. A čo sa týka politiky, tie kvóty menia trošku socioprofesnú charakteristiku poslancov. Mm, vidíme, že ten profil sa trošku zmenil Napríklad sú tu ženy, ktoré vstúpili do politiky a sú skôr e, bývalé pracovnícky štátnej správy, e, učiteľky, profesorky alebo ženy z domácnosti. Je to profil, ktorý ťažko nájdete u mužov. Väčšinou u mužov sú tu profesie typu právnik, advokát a tak ďalej, lekár. Čiže je tu malý rozdiel, ale predsa len trošku rozdiel, ktorý súvisí s príchodom žien do politiky, ale profil poslancov nie je reprezentatívny, neza, nepredstavuje, nezastupuje, nereprezentuje e, obyvateľstvo ako také. E, skôr e, sa jedná o elitu spoločnosti a majú pomerne rovnaký profil, či už sú to muži alebo ženy. Čo sa týka pre kvóty, pre správnu radu, je veľmi dôležité spojiť tieto opatrenia s proaktívnymi opatreniami na zlepšenie rovnosť e, či príležitosti v celom podniku pre zamestnancov, pre stredný manažment, tak aby iné ženy, nielen tie, ktoré sú súčasťou tej elity, boli lepšie zastúpené.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 Ďakujem. Chcela by som vedieť, či medzi odporúčaniami mm, tieto otázky často v súkromnej sfére vyvolávajú to, že nie je tam toľko žien, pretože jednoducho ženy nenájdete. Ja si kladiem otázku, či by nebolo dobré uviesť odporúčania o, na základe databáz, alebo mať databázu. V niektorých členských štátoch už tieto databázy sú, ale mali by sme podporiť pre všetkým tie profesie, e, ako vyhľadávanie, e, vyhľadávanie e, inteligentných, e, aby v podstate sa aj do pozícií, vrcholných pozícií podnikov dostalo viac žien. Áno, argument nenájdeme dosť žien je práve argument, ktorý sa používa, ale keď dáme kvotu, tak sa jednoducho tie ženy nájdú. Je to povinnosť a keď máte povinnosť ich nájsť, tak ich nájdete. A ten príklad čo sa týka francúzskej legislatívy, ale aj norskej legislatívy. Čo sa týka francúzskej legislatívy ke správne rady, našli sme ženy s takými istými kompetenciami, s takými istými skúsenosťami, s takého istého sociálneho zázemia. Absolútne s tým nebol problém. A podniky, keď zistili, že našli takéto ženy, tak sa prestali stiažovať na tento zákon a podarilo sa podnikom podniky, ktoré majú najväčšie tie francúzske podniky, dokonca prekročili kvóty, už to 5 rokov sú tieto kvóty a veľké podniky už prekročili kvóty na rok 2014, takže absolútne nemajú problém s tým nájsť ženy. Um, tie ženy, hovorilo sa aj o ďalšom argumente, že sú to stále tie isté ženy, ktoré sú v strávnych radách, ale nie je to pravda. Um, našlo sa naozaj dosť žien, čiže toto argument neobstojí a Zaujímavé je to, že áno, samozrejme môžeme podporiť tie agentúry, ktoré hľadajú e, pracovníkov, ale m, mm, oni sa nájdú samé, e, či už toto e, ľudia v správnej rade. Existujú siete pre e, členky predstavenstva napríklad, ktoré zviditeľňujú a ukazujú na to, že existuje celá skupina e, kompetentných žien, e, Čiže mm, ide o uplatňovanie kvót, ale zároveň to svedčí o tom, že takéto kvóty v každom prípade priaznivo pôsobia na existenciu určitých sietí a na zviditeľnenie toho, že existujú prispostrebné kompetentné ženy na to, aby obsadzovali aj vysoké posty. Um, uh, questão uh, por parte da... Sú ešte nejaké ďalšie otázky z pléna? Chce niekto niečo podotknúť? Nech sa páči, máte slovo. Mohli by ste sa predstaviť, prosím. Je ma počuť? Keď sa zamyslíme nad myšlienkou kvót, ja mám dvojité občianstvo. Otázka kvót tu v Európe je veľmi chúlostivá čo sa mňa týka, tak som tiež rozmýšľam, ako, e, ako riešite otázku kvót a žien v, medzi imigrantmi, pretože to, je, to sa vzťahuje takisto aj na ľudí, ktorí sú migrantmi, pretože v týchto oblastiach tiež existuje aj e, kultúrny, kultúrne e, zameranie, pretože e, niektorí ľudia, ktorí majú e, sú, patria k menšinám, tak aj tí sú proti tým, lebo sa obávajú negatívnych represálí. Môžete o tom hovoriť? Nech sa páči. Áno, to je veľmi dôležitá otázka. Nemáme množstvo štúdí o e, kvotách napríklad na etnostných menšinách, ale aktuálne máme určité štúdie, napríklad to je uvedené v mojej správe, týka sa Belgicka, Mm, čo sa týka politickej scény, kvóty skôr e, pôsobia priaznivo pre ženy z národnostných menšín. A to isté sme konštatovali vo Francúzsku, e, pre všetkým na úrovni volie do miestnej samozprávy. Možno je to e, cynická kalkulácia politických stán, ktorí si povedia, dobre, musíme dať nejakú ženu, no tak to dáme ženu z národnostnej menšiny. E, ale konštatujeme to isté aj na úrovni štátnej správy európskej, ale v každom prípade kvóty neznevýhodňujú ženy z národnostných menšín. Ehm, v každom prípade ehm, nemáme jednoznačné dôkazy Myslím si, že vaša otázka, podobne ako je otázka pani podpredsedničky, je zameraná na to, že je tu rôznorodosť v rámci skupín žien. Nie všetky ženy sú v tej istej pozícii. Je pravdou aj otázka, či kvóty budú favorizovať všetky ženy rovnakým spôsobom. A odpoveď, ako som povedala, je nie v tom zmysle, uh, E, e, keď hovoríme o miestach rozhodujúcich, tu hovoríme o miestach, ktoré a priori dostávajú z e, elitné skupiny, elita spoločnosti. Tým chcem povedať, že kvóty posilňujú a zvýhodňujú pozíciu už tých zvýhodnených, ale umožňujú aj iným ženám do určitej miery účasť. Takže um, nedá sa povedať, že kvóty budú demokratizovať zastúpenie v rozhodujúcich funkciách, to by som nemohla povedať, ale e, zároveň to ani neznevýhodňuje ženy z národnostných menšín, ani to nezavádza to, alebo nevyvodzujem z toho ani to, že len teda e, sa ešte zväčší selektivita E, na rozhodovacích postoch samozrejme je zrejme, že ak chceme zdemokratizovať určité rozhodujúce posty, tak je potrebné mať úplnú reorganizáciu štruktúry. Nebudeme, nestačí si povedať, že štátna, e, pardon, že e, jednoducho každý do budúcnosti bude jednoducho žena a požiada o miesto v správe podniku, tak ho dostane. Ale čo sa týka v e, správnej rade e, podniku, tu je potrebné hovoriť o kvotách, diskutovať a e, v mnohých podnikoch táto diskusia sa netýka ani samotnej kvóty, ale týka sa, týka sa diverzity. To znamená, viac sa diskutuje o tom, ako je možné diverzifikovať, čo sa týka e, národnosti a zloženia, zloženia správnej rady podnikov. Čiže je to diskusia, ktorá do určitej miery otvára e, priestor aj pre iné mm, menšinové m, mm, iné skupiny e, z národnostných menšín a podobne. Neviem, či som odpovedala na vašu otázku. Sorry, I just need to follow up on that because uh, for a country like France. Áno, krajina ako Francúzska, kde nie je dokumentácia alebo presné počty pre ľudí, ktorí patria k etnickým menšinám, je veľmi ťažké povedať, že toto nemá negatívny vplyv na túto otázku. Áno, Francúzsko je výnimkou, ktorú by sme nemali brať ako model, takže je ťažké zovšeobecniť E, na základe francúzského prípadu je pravdou, že tie štúdie, o ktorých som hovorila, napríklad v Belgicku je lepšie, sa dá lepšie merať tento efekt, ale ako som povedala, vo Francúzsku sa to síce nedá vypočítať, ale vidíme predsa len, ako sa situácia mení a mm, napríklad čo sa týka toho, ako vystupujú podniky, tak vidíme, že vždy, keď sa hovorí o otázke kvót, na úrovni správnej rady podnikov, ale aj v oblasti politiky, ale skôr sa to týka tej podnikateľskej sféry. E, táto diskusia viedla k diskusii o diverzifikácii, čiže nie sú to veci, ktoré idú proti sebe. Um... Ďakujem pekne. Teraz postupme ďalej k nasledujúcej téme. ktorá je niečo, čo parlament a členovia e, výboru FEM, e, ktorému sa zaoberajú veľmi často, existuje a je vedených veľa politických debát na túto tému a takisto existuje aj rozsiahla legislatíva. Téma tohoto je vážnosť, integrita a odstranenie násilia proti na ženách. A rečníkom je Levon Altan, to, ktorý 13 rokov pracoval v oblasti implementácií legislatívy Európskej únie. Je takisto aj právny poradca eh, pre národné vlády a aj pre Európsku komisiu. Takže nech sa páči, teraz bude hovoriť a, a dá nám určitú perspektívu na túto tému. Ďakujem pekne za túto možnosť eh, hovoriť k vám o tejto dôležitej téme. Vážnosť, integrita a odstránenie násilia na ženách je to bod 4 v eh, našej stratégii, tam je to dobre pokryté. kde eh, je presne určené, ako členské štáty v Európskej únii eh, riešia túto, obla- túto oblasť. Budem stručný a chcem hovoriť o tom, akým spôsobom eh, rôzne členské štáty budú riešiť túto problematiku a takisto sa chcem pozrieť aj na spôsoby, ako môžeme sa posunúť ďalej. Aký je prístup k tomuto násiliu. A musím povedať, že máme veľmi málo informácií a tieto údaje nie sú konzistentné a nie sú zberané e, pravidelne. Ale napriek tomu máme aj dobré príklady a jedna taká práca e, bola uzrealizovaná a tieto údaje sú uh, Eh, šokujúce, ale aj očakávajúce a hovoria, že milióny žien každoročne sú vystavené eh, síliu a z tisíce sú zabité. 64 miliónov žien približne trpeli eh, pod násilím aj v rámci posledných 12 mesiacov hovoríme o počte 13 miliónov žien, ktoré trpeli fyzicky a to je oveľa viac, ako je, sú všetci obyvateľia napríklad v Maďarsku. Mnohé ženy e, trpia, konkrétne 9 miliónov žien trpia e, tým, že sú sledované. Ak hovoríme o vraždách e, na ženách, tak 65% žien, zavraždených žien v Európe sú zabité členmi rodín, svojej rodiny. Takže tieto čísla sú šokujúce, poznáme ich, už sme ich počuli viackrát, a čo tieto údaje predstavujú. No, sú to veľmi e, vážne, vážne e, zločiny, napríklad donútenie sobášov alebo prenasledovanie e, vraždy a ďalšie ktoré sú e, konkrétne zamerané e, na, na ženy. Takže nie sú to len násilné e, zločiny, ale takisto sú to aj opakované zločiny a dejú sa dlhšie obdobie. Časti týchto zločinov sú fyzické, ale aj psychologické. Niektoré ženy sú poznačené na celý život a takisto aj psychologické vplyvy sú veľmi ťažké, pretože ovplyvňuje to potom ich ďalší, e, ďalší život, ich možnosti, zamestnanosti a takisto aj možnosti vzdelávania. Takže má to veľký vplyv na e, životy ľudí, nie len na ženy, ale aj na celú spoločnosť a na rodiny, v ktorých tieto ženy žijú. Takže to ovplyvňuje aj hospodársky úspech Eh, spoločnosti, ak by sme chceli hovoriť o tejto stránke. A preto je dôležité sa eh, tejto otázke venovať. A deje sa to takisto. Deje sa to na úrovni aj národnej, aj na úrovni EÚ. To už sa deje od roku 1979, kedy OSN sa rozhodla, že spraví dohovor o, zničení násilia na ženách a odtedy sa eh, odhodlania plány opakujú, ako napríklad plat, pekingská platforma pre akciu, kde sa je zameriava aj na e, násilie na ženách a správne, správny boj proti tomuto násiliu. Takisto aj v Európe máme podobnú inštitúciu, takisto ako aj Istanbulský dohovor. Na úrovni EÚ máme mnoho rôznych nástrojov, ktoré sa možno nezamerávali konkrétne a iba na násilie na ženách, ale máme aj legislatívu proti napríklad 80% tých ľudí, ktorí sú unášaní, sú ženy. Takisto aj sexuálne násilie na detoch. Máme legislatívu pre ochranu obetí násilia a máme teda to aj ďalšie veci, ako napríklad EU e semester, ktoré musia riešiť niektoré z týchto základných dôvodov, ktoré da, potom ďalej e, vyvstávajú do násilia aby sa zlepšilo, zlepšili možnosti zamestnanosti alebo vzdelania pre obete násilia. Takže deje sa veľa vecí a rôznych e, nástrojov Môžeme povedať napríklad, že istambulský dohovor alebo Pekinská platforma sa zamerali na niektoré kľúčové aspekty. Jeden z nich je mať politiky, ktoré sú e, celoobsiahle a takisto aj koordinované, pretože tento problém je veľmi široký. Keď sa pozrieme na tri spôsoby, ako sa dá proti bojovať, Prvý je prevencia e, zločinu skôr ako sa stane. Druhý aspekt je ochrana obetí, ochrana pred násilím a ochrana aj, aj pred uh, inými, na, inými nástrojmi a procesmi. A takisto aj persekúcia tých, ktorí uh, robia tieto zločiny a pretože niektoré z týchto zločinov ešte nie sú ani označené ako zločiny, takže ďalšie aspekty sú napríklad, že potreba zmeny kultúrnej perspektívy e, niektorých z týchto e, násilných činov a takisto sa zameria, je potrebné sa zamerať na tréning odborníkov, a, ktorí budú bojovať proti násiliu na ženách, aby to vedeli robiť e, správnym spôsobom takisto sa zameriava na koordináciu medzi rôznymi agentúrami, ktoré e, sa zameriavajú nielen na rôzne politiky, ale aj na oblasť e, všetkých e, oblastí našich, našej spoločnosti, ktoré sa týkajú násilia na ženách. Takisto sa to pozerá na podporu a zabezpečovanie dostatočnej podpory pre e, ženy, ktoré sú obeťami násilia a ako sa dá zabezpečiť efektívny, efektívna liečba a pomoc. Ďalším aspektom je implementácia prostredníctvom dostatočného financovania a zberom údajov už som spomínal, že nemáme dostatok údajov, čo sa týka e, najmä úrovni členských štátov a takisto aj nad súdnymi reakciami na toto násilie, ale aj na medzinárodnej úrovni je veľmi obmedzené, obmedzený zber údajov a nakoniec aj monitorovanie stavu. Pretože tam, kde nie sú údaje, tak tam je aj problém s monitorovaním. Takže myslím, že vidíme, že sa dejú mnohé veci. Členské štáty aj EÚ koná. Rada má niekoľko záverov, ako toto všetko riešiť a má mnoho plánov, ako sa dá pomôcť v týchto oblastiach, ale keď sa pozrieme na štatistiky, ktoré existujú, tak vidíme, že násilie na ženách sa neznižuje a v niektorých prípadoch aj stúpa. A nie len to, aj e, to, čo sa e, deje proti tomu, je dosť fragmentované, pretože sa to líši e, podľa krajiny, v ktorej sa tieto veci realizujú. Aké teda problémy prekážajú pri implementácii všetkých nástrojov efektívne. Súčasťou toho je to, že násilie na ženách je zakorenené je to hlboko v nás v rámci štruktúralnej nerovnováhe. Takisto sa to týka aj úlohou žien a mužov v spoločnosti a preto e, má to vplyv na to, ako jednotlivci, ale aj spoločnosť celá vníma úlohu žien v spoločnosti a vníma to, ako by ženy mali reagovať na veci a ako oni majú reagovať na pozíciu žien v spoločnosti. A tieto štruktúrálne problémy zvyšujú e, pravdepodobnosť násilia e, mužov proti e, na ženách, ktoré oni poznajú. A pretože tento systém takisto e, obmedzuje reakciu spoločnosti na takéto násilie a takisto znižuje aj možnosti žien uniknúť pred takýmto násilím a reagovať, aby sa mohli brániť. Ak sa pozrieme na štatistiku z prehľadu FRA, ktorý je prehľad o obyvateľstve, kde sa skúmalo to, čo, ako tu vnímajú celý tento problém ženy. Nie je to oficiálna štatistika kriminálnych obžalovaní a keď sa pozrite na tieto štatistiky, tak tam vníma vidíme veľký rozdiel, veľký, veľkú nezrovnalosť. Pretože toto sa mení, ak ženy majú nástroje, ako sa môžu brániť a takisto keď môžu reagovať na problémy, keď uh, sa dejú a môžu sa brániť uh, pri príhodám vtedy, keď muži riešia svoje problémy násilím. Takže náš prístup musí byť koordinovaný a musí byť dlhodobý. Keď sa pozrieme na to a na typy odpovedí, ktoré máme k dispozícii, tak môžeme hovoriť o niektorých e, veciach, ktoré môžu nám pomôcť a ktoré EU môže podporovať, tak vtedy sa pozeráme na e, koordinovanú a zameranú odpoveď, reakciu na násilie na ženách. Hovoríme o krátkodobých, dlhodobých a strednodobých reakciách, ktoré sú neustále konzistentné, aby sa diali e, každý rok hovoríme takisto aj o akciách, ktoré sú implementované a monitorované a takisto aj aktualizované, ak je to potrebné. Ak máme teda celkový prístup, ktorý sa nezaomerá iba na jeden typ násilia, ale na e, všetky typy násilia, tak jeden rok sa môžeme zamerať na napríklad e, únosy a iný rok sa e, zameriame napríklad na mrzačenie žien, napriek tomu, že sa dejú tieto zločiny každý rok všetky, takže potrebujeme sa pozrieť na všetky, všetky zločiny stále, neustále a na, potrebujeme sa zamerať na všetky skupiny, kde sa to deje. Takže potrebujeme nielen e, širokú akciu, ale aj e, konkrétne zameranú akciu. Nem, ženy musia cítiť pomoc aj z, z úrovne EÚ a musíme vnímať aj e, rôzne rôzne špeciálne požiadavky, ako napríklad, ktoré majú ženy z etnických menšín alebo ženy, ktoré majú určité postihnutie Každá skupina má svoje konkrétne problémy, ktoré treba riešiť a tieto treba riešiť e, širokým spôsobom. Takisto treba zamerať sa aj na sektory, ako napríklad vzdelávanie, zamestnanosť alebo súdny systém. To znamená, že toto môžeme dosiahnuť iba, keď budeme mať e, širokú stratégiu, o tomto už EÚ rozmýšľala, ale ešte sa, ešte sa to nerealizovalo, pretože stratégie nie sú vždy to najlepšie, čo sa dá urobiť, ale v niektorých e, prípadoch, a toto je jedna z nich, jeden z nich, tak stratégie umožňujú koordinovanú činnosť. Ak máte rôzne e, riaditeľstva v rámci inštitúcií a veľa inštitúcií, ktorí sa e, snažia pracovať s rôznymi aspektami jedného problému, je veľmi ťažké koordinovať ich spoluprácu a dosahovanie synergie z ich práce. Chcem sa posunúť na implementáciu a monitorovanie, to je tiež dôležitý aspekt, nebudem hovoriť o všetkých odporúčaniach. Máme už niek- mnohé členské štáty už podpísali istambulský dohovor, ale nie všetky a musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty sa zúčastnili ale nielen to musíme takisto zabezpečiť, aby ich rozhodnutia boli dosahované a ich plány boli jasne určené. Jeden dôležitý aspekt je, že je dôležité určiť si ciele máme na úrovni EÚ ciele v, v, takých dôlež, v takých eh, dôležitých problémoch ako napríklad nezamestnanosť alebo doba, ale podobné ciele nemáme v oblasti násilia na ženách, aj keď je to taká dôležitá oblasť. A, aj keď takisto, aj keby sa podarilo znížiť násilie na ženách, tak by to malo do, pozitívny vplyv na ďalšie ciele. To, znamená, že, to neznamená, že ciele sú ľahko dosiahnuteľné, ale ak nemáte žiadne ciele a keď nevidíte, či ich dosahujete, tak je to veľký problém. Tak s tým je samozrejme spojené aj to, že máme nedostatok údajov a tým pádom nemáme možnosť efektívne monitorovať toto, aj keď máme niektoré inštrumenty, ako napríklad cez radu, eh, cez Európsku radu alebo cez Pekinskú platformu máme eh, nástroje, ale e, členské štáty musia sa zúčastniť na tomto monitorovaní, napríklad cez európsky semester, takže majú tieto možnosti, ako používať tieto nástroje tým pádom môžete zabezpečiť, že ciele, ktoré majú, si stanovia, budú aj dosahované. A tam, kde sa nedosahujú, tak tam je možné zistiť, prečo sa tak nedeje a môžu sa tieto ciele ďalej prispôsobiť, upraviť. Ak nebudeme mať cieľ, tak v blízkej budúcnosti e, bude ťažké, bude ťažké vidieť nejakú zmenu, ktorá ktorú je potrebné, aby bola veľmi jasne zameraná aj na krátkodobé, ale aj na e, dlhodobé zmeny. Ďakujem pekne. E, Ďakujem veľmi pekne pánovi Lepenovi. Myslím, že sme si mohli vypočuť naozaj, naozaj veľmi dôležité informácie v jeho prednáške. A ako ste správne povedali, Hovoríme tu o probléme, ktorý má štrukturálny charakter, pretože žijeme v nerovnej spoločnosti, spoločnosti, ktorá vedie k tomu, že sa tu musí bojovať za rovnosť medzi mužmi a ženami. A snažíme sa dosiahnuť viac rovnoprávnu spoločnosť. A to súvisia so zmenami v inštitúciách aj v oblasti podnikania. podnikania. A sem samozrejme spadá aj aspekt starostlivosti o obete násilia, ďalej aspekty policajnej a súdnej práce. A zdôraznili ste aj niečo, na čo často poukazujeme v našom výbore, a to je aspekt štatistík a štatistických údajov. To je jedna vec, samozrejme vychádzame z reality a je dôležité mať v rukách nástroje, ktoré by nám umožnili zasiahnuť v rôznych sférach. A preto priebežne stále venujeme tejto téme pozornosť a v Európe nás čaká veľký kus práce a môžeme povedať, že ide aj o politickú zodpovednosť zo strany európskych inštitúcií. Ďakujem vám ešte raz za vašu prednášku. Neviem, či sú nejaké otázky. Želáte si opýtať sa niečo pána Leventa? Nech sa páči, teraz je čas práve na to. Nech sa páči. A ak nie, tak vzhľadom na krátkosť času by sme teda pokračovali ďalej, ak nie je otázok. Ešte raz ďakujem. Á, dobré odpoludnie. Volám sa Antonia Sinta, pracujem ako poradca v oblasti rodovej. Chcel by som sa opýtať, či táto otázka e, homologácie kritérií v rámci nejakej spoločnej stratégie, stratégie či by toto viedlo k nejakým e, jasným ukazovateľom. Teda, či tu budú nejaké e, také kritériá, ktoré nemôžu chýbať v nejakej takéto výraznej jednotnej stratégii. Čiže aké by boli tie charakteristické znaky týchto ukazovateľov v rámci takéto globálnej stratégie? Ďakujem. Nie som si celkom istý, či by to bolo v rámci jednej jednotnej stratégie. Hej? Totiž je tu určitý problém v tom, že na takej vysokej úrovni je dosť ťažké stanoviť určité ukazovatele, ktoré by mali objektívny charakter. Ale určité jednoduché ukazovatele alebo cieľa je napríklad počet žien, ktoré oznámia, že sa stali obeťou násilia to je jeden z možných indikátorov. A samozrejme, už aj toto samotné je dosť náročné a ťažké. Či sa máme zamerať na oznámené trestné činy, alebo na počet obyvateľov, alebo na typ tej trestnej činnosti. Takže toto sú samozrejme náročné veci, ale to neznamená, že by sme ich mali obchádzať. Treba sa im venovať. Nakoniec už sa niektoré e, spôsoby etablovali, ako poukazovať na takéto prípady násilia a to je prieskumy verejnej mienky u obyvateľstva. Čiže môžeme samozrejme stanoviť 2-3 tie kľúčové ukazovatele a potom sa svojimi otázkami môžeme zamerať na tieto ciele. Ide o to, že sa musíme, povedzme, zhodnúť na jednom konkrétnom ciele alebo cieli a na, naň sa potom v priebehu určitého obdobia sústrediť. Nemôžeme očakávať, že nejaká politika bude alebo nebude úspešná, e, keď sa podmienky alebo ukazovatelie menia. Čiže je dôležité mať nejaký taký ukazovateľ, ktorý je spoločný, napríklad úroveň násilia páchaného. Ďalší ukazovateľ môže byť, povedzme, rozsah e, toho, alebo do akej miery ženy e, oznámia takéto násilie, ktoré sa na nich pácha. Sú to aj iné aspekty, napríklad reakcie na takéto oznámenia a tak ďalej. Čiže v tomto už existujú, aspoň v Rade Európy, určité štatistiky a tam sú dohodnuté určité ciele, čiže koľko by malo byť v jednotlivých členských štátoch poskytovaných určitých útočišť pre takéto napadnuté ženy. Čiže sú tu aj takéto ciele. Prístup k určitej stratégii je už stanovený pomerne dobre aj na základe istambulského dohovoru. Takže aj tou cestou sa môžeme uberať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujeme ešte raz pánovi Levenovi za jeho myšlienky, ktorými nás obohatil. Naozaj je to téma ktorú obohatil svojimi poznatkami a budeme túto tému aj ďalej rozvíjať. Očakávame, že budeme mať aj naďalej spolupracovať. Máme pred sebou významný cieľ a verím, že čo možno skoro sa nám podarí dosiahnuť cieľ, že sa zniží toto násilie a že postupne bude úplne odstránené z našej spoločnosti a že budeme mať spravodlivú spoločnosť, kde si budú naozaj všetci rovní. Ďakujem ešte raz. Teraz pokračujeme ďalej, ak dovolíte. Pokračujeme posledným bodom v rámci nášho workshopu. Posledný bod kde taktiež by sme chceli poukázať na to, že ide o politiky, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti v rámci medzinárodnej politiky a politiky spolupráce. Sú to otázky, ktoré tiež majú zásadný charakter a budú aj na nastávajúcom programe práce nášho výboru. Je to agenda, kde sa budeme venovať hodnoteniu situácie pekinskej platformy alebo aj pokiaľ ide o mileniové ciele, čo sa splnilo. A Európska únia sa tu vníma ako dôležitý faktor medzinárodnej politiky a aspekt medzinárodnej spolupráce a jej rozvoj, to je tiež ďalší rozmer, ktorý presahuje pôsobenie len v rámci územia jednotlivých členských štátov. Dám teraz slovo pani Petre Debušer z Univerzity v Antwerpách v Belgicku a chcem jej hneď poďakovať za to, že prišla medzi nás a že bude e, reagovať aj na vaše prípadné otázky a ak nám zostane čas, teda teším sa aj na debatu. Takže teraz dávam slovo pani Petre Deboša. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vynechám analýzu svod vzhľadom na obmedzený čas a zameriam sa, prejdem priamo na odporúčania, pretože podľa mňa tie sú pre vás najrelevantnejšie. Predovšetkým, podľa mňa, v rámci stratégie pre rodovú rovnosť roku 2015 potrebujeme lepšiu koherentnosť politík a podporu rodovej rovnosti o všetkých oblastiach zahraničnej politiky EÚ. Znamená to aj to, že v rámci novej európskej stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2016 až 2020 je naozaj nutné zabezpečiť to, aby všetky e, generálne riaditeľstva pre zahraničnú politiku, to znamená DEFCO, ECHO, en, r, Enlargement, Trade a e, eh, budú sa podielať na prerozdelení práce e, a musia byť stanovené ambiciozne ciele a možnosti. V rámci aktuálnej stratégie vidíme, že napríklad DG Trade tam úplne chýba, to znamená obchodný styk DG Enlargement pre rozširovanie tam zastúpené je, ale musíme si úplne povedať, že tie cieľe až tak ambiciozne nie sú. Mám ich tu so sebou. Jeden z cieľov bolo monitorovať a podporovať uh, dodržiavanie kodanských kritérií, to je dosť obmedzené a je to aj také vágne. Dosť ťažko sa to dá sledovať, pretože každý rok jednoducho uvediete zo pár nahodilých prípadov a máte nádhernú správu, ale nie tam žiadne, nedochádza k žiadnemu systematickému zakomponovaniu rodových otázok do všetkých politik, čiže e, Potrebné je mať zapojenie všetkých riaditeľstiev a aby to bolo koherentné, podľa mňa je potrebné zabezpečiť, aby všetky odbory, ktoré majú v kompetencii zahraničnú politiku, mali aj plán systematického zaraďovania otázok rodovej rovnosti do konkrétnych politických otázok, vrátanie všetkých aspektov danej politiky. V praxi to znamená to, že pre všetkým e, generaliteľstva obchod, rozširovanie a zahraničná služba by mali začať pripravovať takéto interné plány činnosti a vychádzate z osvedčených postupov, ktoré sú napríklad na generálnych ECHO či DEVCO. Viem, že EAS za posledné roky e, prijalo viacero iniciatív v oblasti rodovej rovnosti, ale myslím si, že ešte stále by sa mali čo poučiť a lepšie využiť celkový plán, ktorý by systematicky všetko dával dohromady, aby sa na nič nezabudlo. Uh, Zároveň jednotlivé generálne riaditeľstva sa môžu navzájom učiť z osvedčených postupov a napríklad použitie rodového markera z OECD, ktoré využíva DEFCO alebo ďalšieho markera, ktorú využíva ECO, to by mohlo byť užitočné pre riaditeľstvo enlargement, pre rozširovanie na monitorovanie finančnej pomoci v rámci nástrojov predstupovej pomoci alebo by to mohlo byť užitočné aj pre obchodnú politiku. To sú veci, ktoré je potrebné ďalej premyslieť. Takisto aj vytvorenie siete kontaktných osôb pre rodovú rodno, rovnosť, ako to je momentálne v DEVKO, e, generálne riaditeľstve. To by mohlo byť zaujímavé aj pre otázku rozširovania, tak aby e, boli tie politiky systémovejšie a silnejšie. Po druhé, podľa mňa rodová politika v rámci vojenských vzťahov a rozširovania by sa dala ako rozšíriť, tak aj prehlbiť. Viem, že e, sa pripravuje množstvo správ, dobrých správ, pretože sa to celé rozbehlo, šíri sa osveta, ale potrebujeme sa zbaviť takého štýlu písania správ, ktorý sa teraz používa jednoducho takéto písanie správ, také správy, ako máme teraz, nám neumožňuje sledovať pokrok. Spomínaš tam náhodilo vybraté udalosti a údaje a takéto podávanie správ po roku 2015 by sa malo zmeniť. Mali by sme mať správy, ktoré budú zamerané na výsledky, na merateľné výsledky, na systémové e, otázky a na výročné podávanie správ. Samozrejme, to bola jedna z výhod predchádzajúceho rámca DG, to znamená e, v rámci rozvoja boli jasné ciele, hmatateľné ciele, ale samozrejme nevýhodou bolo to, že tieto ciele sú dosť obmedzené, nie sú až tak veľmi transformujúce. Myslím si, že toto by malo EÚ robiť. Explicitne by malo zapojiť posilnenie právomoci žien v hospodárskej činnosti a väčšiu účasť žien e, do stratégie po roku 2015 a mali by sa vypracovať konkrétne ukazovatele, ktoré by merali jednotlivé aspekty politickej účasti a hospodárskeho posilnenia pozície žien v rámci, ja neviem, práva na dôstojnú prácu a podobne. Po druhé, E, zaraďovanie rových otázok do všetkých politik nie je nejaká stratégia, ktorá je lacná. To znamená, že je potrebné zvýšiť zdroje na e, zaraďovanie otázok do špecifických projektov posilňovania postavenia žien a, a zvyšovať aj zdroje, ktoré sú k dispozícii pre ženské organizácie. Dôležité je to, že tieto zdroje musia byť systematicky sledované to som sa snažila za posledné roky presadiť už niekoľkokrát, vysledovať, koľko peňazí sa použije na gender mainstreaming, koľko peňazí ide na konkrétne projekty, koľko peňazí dostávajú ženské organizácie. A vždy som narazila na prekažky, ktoré znamenali, že tá úloha bola priam nemožná, ak nie len veľmi ťažká. Chýbajú proste údaje. Takéto údaje by mali byť uvedené vo výročných správach generálnych rejiteľstiev. Pro všetkým, čo sa týka výročnej správy DEVKO, tá by mala obsahovať takéto informácie o ďalšom vývoji a robiť, e, umožňovať tak medziročné porovnanie to je jeden zo záväzkov, ktoré sú vo všeobecnom pláne činnosti. Zatiaľ sa to nerobí, nebolo to ani v poslednej správe a myslím si, že to je niečo, čo by mala sledovať výbor pre ženy. Ďalej, Ďalšie odporúčania v tejto súvislosti sa týkajú toho, že Európska únia je medzinárodným fórom pre využívanie rozpočtovej podpory a myslím si, že EÚ sa musí postarať o to, aby táto modalita pomoci obsahovala aj ciele rodovej rovnosti. Problém sa týka toho, že EÚ stále viac používa ako prostriedok podporu rozpočtu, ale absolútne netušíme, čo sa s tými peniazmi deje e, táto modalita pomoci nemá aspekt rodovej rovnosti, pretože e, rodové markery OECD nezahrňajú podporu rozpočtu. E, robila som štú, e, návštevy na delegáciách EÚ a 80 prípadov e, tieto ukazovatele neboli zahrnuté do programov podpory. Práve naopak, keď som hovorila s ľuďmi, ktoré majú v kompetencii rozpočtovú podporu, tak povedali, že majú ďalší dôvod na to, aby tu nebol gender mainstreaming. Povedali, nemám projekty, ja robím iba podporu rozpočtu. V ďalších prípadoch e, zase hovoril o tom, no dobre, ale ja nebudem rozdielovať tento indiká, indikátor ešte podľa e, desegregácie rodovej, pretože tých indikátorov mám málo, takže rodovo dezgregované indikátory nie sú považované za dva indikátory. To znamená, toto všetko svedčilo o tom, že ľudia priamo v teréne netušia, o čom hovoria. Eh, DG DEVKO eh, robilo odbornú prípravu pre rozpočtovú podporu, ale keď tu nie sú stimuly na to, aby niekto išiel na takéto školenia, tak sa toho až tak veľa nezmení. Eh, v tejto súvislosti bolo zaujímavé možno spomenúť aj to, že existujú vynikajúce osvedčené postupy, napríklad v rámci UNIFEM štúdie komisie e, zakomponovať tieto ukazovatele do podpory pomoci, kde sa hovorí o tom, ako podpora rozpočtu môže podporiť v praxi rozvoj rodovej rovnosti a máme osvedčené postupy v Maroku, v Peru, ale žiaľ to sú izolované prípady, ktoré e, nie sú využité v rámci širšej celoeurópskej spolupráce. Third, po tretie, potrebujeme väčšiu zodpovednosť vrcholového vedenia politických vodcov. Odborníci na rodovú rovnosť Eh, a odborné znalosti na ľudovrovnosť musia byť súčasťou popisu práce eh, určitých funkcií v, na ústredí, ale aj na delegáciách EÚ. Ľudia by mali mať konkrétne ciele zamerané na stratégiu po roku 2015 a ideálne by bolo aj to, aby tu bola povinná odborná príprava na tému rodovej rovnosti. Mala by to byť ako jedna z hlavných hodnot EÚ. E, v rámci štúdií som zistila, že jednoznačne sa vždy hovorilo, že vedúci delegácie alebo vedúci e, pre spoluprácu tam, kde sa do toho títo zapájajú, tak to znamená obrovský rozdiel v práci, v motivácii pracovníkov a v tom, ako sa zapájajú, zakomponovajú rodové otázky do politik. Výbor pre ženy by mal ďalej sledovať aj politický dialog s tretimi krajinami o ľudských právach, o rozvoji, o pristúpení, obchodnom styku. Principiálne otázka radovej rovnosti by mala byť vždy na programe, ale v praxi to o, tak nie je. Z, o, e, v rámci dialogu o ľudských právach s Južnou Afrikou. Sice e, je tu v podstate epidémia úmrtí žien, ktoré súvisia s násilím na ženách. Nie je to vnímané ako otázka ľudských práv. Takže tu je potrebné mať potrebné zdroje na to, aby boli ľudia vyškolení, tí ľudia, ktorí vedú aj takéto dialógy a diskusie. A na záver, hoci principiálne všetci pracovníci, ktorí riešia zahraničné otázky, majú prístup k odbornej príprave, ktoré poskytuje DEFCO a EAS, keď nie sú motivovaní je ťažké príjmať ľudí k tomu, aby sa zúčastnili tejto odbornej prípravy. Mal by to byť povinné minimálne pre určité kategórie pracovníkov. Tu mám na mysli tých pracovníkov, ktorí spravujú všeobecnú rozpočtovú podporu, politický dialog s tretimi krajinami a podobne. A na záver, ľudia na ústrediach a na delegáciách by mali mať možnosť E, mať rodovú rovnosť na plný úvezok a mali byť prijatí ďalší e, pracovníci na tých vyšších postoch, tak aby naozaj mohli ovplyvniť proces rozhodovania a e, mali by to byť stáli pracovníci, aby sme sa vyhli riziku toho, že keď títo ľudia odídu, zmenia pozíciu, tak sa na to, čo spravili, zabudne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Debušer. Bolo mm, to teda veľmi zaujímavé, pretože sa tu poukázalo na určité deficity, nedostatky. A na to poukazujeme aj my v rámci nášho výboru a aj ako europoslanci. Týka sa to kontroly komisie a dohľad nad prácou jednotlivých eh, generálnych riaditeľstiev. Určite eh, je zaujímavé dozvedieť sa o týchto nedostatkoch a ako sa riešia. Je to citlivá téma a verím, že to bude pozitívny impuls pre riešenie rodových otázok. A myslím, že to ozaj bolo veľmi zaujímavé vypočuť si tieto názory. A keď si želáte položiť nejaké otázky, tak nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo a budem hovoriť tiež po španielsky, podobne ako pani predsedajúca. Čiže ešte raz ďakujem za slovo. Pracujem viac e, v oblasti zahraničnej, než e, v spektre aktivít, ktoré zodpovedajú výboru pre žen, otázky žien. Ale aká je tu situácia s komisiou? koľko žien bude v Európskej komisii a tak ďalej. Toto je tiež značne veľký problém. Hovorilo sa, že aspoň 40 by sme mohli žiadať. Členské štáty ale vychádzajú tiež z toho, čo žiadali ešte aj členovia nášho výboru v roku 2012. Aby každý členský štát menoval aspoň jednu ženu a jedného muža. Čiže toto, v tomto kontexte sa pohybujeme. Uvidíme, koľko sa nám podarí dosiahnuť z toho, čo sme si predsavzali. Mám ale dve, tri pripomienky a jednu otázku. Čo upútalo moju pozornosť, to, čo povedala teraz pani Debuše, v správach, ktoré vypracovávame aj v oblasti zahraničnej politiky, Napríklad ja som písala správu o Kosove asi pred 5 rokmi. A je isté, že v každej takéto správe, či je to komisii alebo v Európskom parlamente, vždy existuje nejaký odsek, ktorý sa týka situácie žien, rodovej rovnosti. Ale jasne sa hovorí aj o tom, že ide o príležitostné takéto javy, ktoré sa vyskytnú, ale Mm, nevenuje sa tomu systematická pozornosť. A ten dôraz nie je dostatočný. Čiže ako by sa v tomto mohlo pokračovať? A bol by vítané troška systematickejšie na tomto popracovať. A to sa týka, teraz hovorím o oblasti zahraničnej politiky. Toto nie je otázka, len poznámka. A teraz otázka. Mám otázku teda, a, pardon, a zda respektíve nie azda, opravujem sa. Možno aj iní tu prítomní budú vedieť na to reagovať. Ak hovoríme o stratégiách, ja som predtým už, prvne som prišla do parlamentu, pred mnohými rokmi som pracoval v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách. Ehm, Takže je tam dosť veľa mužov, ktorí tiež bojujú v rámci tejto kampane. E, proste išlo o to, že sa v rámci nejakého, e, nejaké takéto kampane si dali takú bielú pásku v angličtine white ribbon a je dôležité, aby sme čím viac mužov zapojili do takýchto kampaní, aby si uvedomili túto situáciu. Čiže toto je dôležité. Bez takýchto e, krokov vpred sa nám nepodarí pokročiť. Jedna vec sú zákony samozrejme, ale je dôležité, aby aj prax bola náležitá. A teraz tá otázka. Mohli by ste mi prosím zopakovať, čo sa hovorilo v správe UNIFEM o jednej alebo dvoch krajinách, kde existovali veľmi pozitívne príklady. Spomínali ste Peru a ten druhý štát som si nezapamätala. Čiže aké e, sú, alebo ktoré sú tie krajiny, kde boli tie pozitívne príklady? Ďakujem vám. Pani predsednička, ďakujem. A chcem povedať, že pokiaľ ide o otázku ohľadne zloženia Európskej komisie. Práve dnes ráno z iniciatívy komisie sme dospeli k dohode, že sa zopakuje to, že vlastne pán predseda Juncker e, teda, že sa odošle list pánovi Junckerovi e, a pripomenie sa mu v tom liste, že žiadame vyváženosť v rámci členov komisie, pokiaľ je o aspektu rodový. Zatiaľ sa hovorilo o siedmých ženách, ktoré by mohli byť komisárkami. Si. Aj tak je to stále nižšie číslo oproti súčasnému, takže to by znamenalo, že sme za tých 5 posledných rokov neurobili krok vpred, ale nejaký ten krok dozadu. Čiže toto je stanovisko nášho výboru. A ako som naznačila, predložíme ešte raz túto otázku pánovi Junkerovi a očakávam, že v nastávajúcich dňoch alebo týždňoch nastane určitý vývoj. Pretože by sme ináč vyslali európskym inštitúciám dosť zlý signál, že by sme ustupovali z našich pozícií, pokiaľ ide o to, čo hlásame z hľadiska rovnoprávnosti žien, pokiaľ ide o ich zastúpenie v inštitúciách. Ide o dôležitú politiku pre náš život a preto Budeme teda postupovať, ako som naznačila. Čiže z tohoto parlamentu budú vychádzať signály a podnety, aby sa konalo. A ďakujem pani eh, Debušer za jej eh, prednášku a poprosím, aby odpovedala na predloženú otázku z pléna. Ďakujem pekne za pripomienku, teda pripomienky Bohužiaľ môžem len súhlasiť s tým, čo ste povedali, že potrebujeme viac zaangažovať mužov. A videla som aj na delegáciách, že ak sa nám podarilo zaangažovať vyššie postavených pracovníkov, či už mužov alebo ženy, tak to naozaj znamená značný rozdiel. Je to, je to cítiť. A preto by som odporúčala posilniť politické vedenie a riadenie. Viete, ľahšie sa to hovorí a ťažšie sa to realizuje v praxi. Treba, že by povinné odborné školenia mohli byť zavedené v tejto oblasti, aby ľudia mali aspoň nejaké vedomosti o tejto téme. Súhlasím ale, že potrebujeme zaangažovať viac mužov do témy rodovej rovnosti. Pokiaľ ide o sféru zahraničných vzťahov, to je oblasť, kde, ako vieme, notoricky majú prevahu muži. A je to ale situácia, ktorá sa v posledných rokoch začala meniť a toto má dopad aj na politiku a politické koncepcie a smerovania. A myslím, že teda aj tu sa urobilo pár krokov v prospech týchto zmien. Ale samozrejme musíme angažovať mužov do toho, aby si boli vedomí potreby tých zmien, ktoré umožnia viac sa presadiť aj ženám. A pokiaľ ide o tú štúdiu komisie a UNIFEMu z roku 2008, tie, myslím, že sa tam hovorilo asi o desiatich krajinách, kde sa implementovala podpora rozpočtu, teda tento typ iniciatív, aby e, sa poukázalo na rodové otázky. A tie dva pozitívne príklady prišli e, preto, lebo podpora rozpočtu sa týkala nielen rodovej rovnosti, ale poskytlo to aj značnú príležitosť pre presadenie, aktívne presadenie v praxi tejto rodovej rovnosti a podpora rozpočtu môže zasiahnuť hĺbšie do štruktúry štátu a je to veľká šanca na to, aby sa ten obsah viac e, orientoval na túto citlivú vyváženosť v rodovej oblasti a aby sa viac žien dostalo do funkcií. Problém tu je aj v tom, že to je dosť izolovaný príklad a nejak sa nepodarilo ho ďalej pretransformovať do širšej politiky takéto podpory v rámci EÚ. Ale rozhodli sme sa opäť uplatniť takéto postupy, aby sme posilnili záväzky v tejto sfére, ale ako sa súčasne, v súčasnosti ukazuje, e, z hľadiska usmernení sa tomuto až taký veľký dôraz nepripisuje. Takže niečo nám tu uniká. Obávam sa, že tá šanca nám unikne. Ďakujem. Výborne, hovorí pani predsedajúca. Dospeli sme k záveru tohto bodu a môžem len zopakovať poďakovanie všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí prispeli ku zaujímavému popoludniu, výmene názorov a k debate. Je to dôležité pre ďalšiu našu prácu v nastávajúcich mesiacoch. Ďakujem za prednášky našim prednášateľom a ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto workshopu a uvidíme sa na budúce. Ďakujem.